Cecilia Malstrom je už pripravená, aby nám dala úvodný prejav. Pán predsedajúci, toto je veľmi závažná téma, dôležitá téma a som rada, že je to na programe rokovania. 28. septembra v pondelok viac ako 100 ľudí bolo zabitých v Gineji, v Konakre, keď členovia ginejských bezpečnostných síl začali strieľať na dav demonštrantov. Ginejskí občania sa zhromaždili v hlavnom meste na štadióne, aby demonštrovali proti e, pánovi Kamarovi, dočasnému vodcovi tejto krajiny. Konečný počet obetí ešte nie je e, známy. Aj e, vojaci napríklad zbierali mŕtvoly ľudí, aby ich zatajili, takže v súčasnosti ešte nevieme, aké rozmery mala táto tragédia. Obetí je minimálne údajne 1200 a svedkovia hovorili napríklad o tom, že vojaci na ulici znásilňovali ženy. Viacerí opoziční lídri boli takisto zatknutí a zranení a počet eh, protestujúcich, ktorí sú zadržiavaní, nie je známy. Domy opozičných vodcov boli prehľadávané a takisto boli vyplienené obchody. V televízii nasledujúci deň pán Kamara vyjadril poľutovanie s tým, čo sa stalo a navštívil niektorých zranených, vyhlásil dva dní národného smútku a slúbil, že bude vyšetrovať násilie a povedal, že nebol schopný eh, kontrolovať eh, armádu, ktorá reagovala na demonštráciu. Európska únia rýchlo a okamžite odsúdila tieto šokujúce udalosti a prezident pardon, pán Solana a takisto aj e, komisia vydali následujúci deň e, svoje stanovisko, v ktorom požadujú dôkladné prešetrenie udalostí a oslobodenie zatknutých. Celý svet odsúdil násilie v Gineji. Bezpečnostná rada OSN minulú stredu bola poinformovaná o situácii v krajine. Africká únia takisto odsúdila udalosti a rozhodla sa pripraviť správu o možných opatreniach, ktoré sa môžu prijať. A takisto spoločenstvo západoafrických štátov ECOWAS vyzvalo medzinárodné prešetrenie udalostí. Tento parlament, ako viete, odsudzuje neústavné zmeny vlád a 15. januára tohto roka sme vyzvali na rešpektovanie ľudských práv v tejto krajine. Európska únia sa rozhodla otvoriť konzultácie podľa článku 96 dohody z Kotonu a podporiť, takisto zmrazila podporu pomoci Naši medzinárodní partnery konali tak, ako my. Africká únia aj ECOWAS sa rozhodli pozastaviť členstvo Gineji, pokiaľ nepredstaví demokraticky zvolený parlament a vládu. Medzinárodná kontaktná skupina, kde sú predsedami EÚ, ECOWAS a Africká únia, bola zriadená. V marci vojenská chunta sa zhodla s opozíciou na tom, že sa zorganizujú do konca tohto roka voľby a to nám dáva nádej na demokratickú tranzíciu. Pán Kamara ma, nás ubezpečil, že súčasní lídri sa nebudú uchádzať o politické posty a takisto budú pripravené potrebné zmeny ústavy na to, aby sa mohli pripraviť voľby. Čo môžeme teraz urobiť, aby sme predišli ďalšiemu násiliu? Ako môžeme pomôcť ginejskému ľudu, aby sa dopracovali k mieru a k demokracii? Máme tu tri hlavné oblasti, v ktorých môžeme konať. V prvom rade mali by sme podporiť a zvýšiť politický, režim na reži- politický tlak na režim v Konakry prostredníctvom medzinárodnej kontaktnej skupiny. Pán Kamara by nemal mať povolenie vrátiť sa. A takisto prezident Burkina Faso pôsobí ako sprostredkovateľ, mediátor v tomto e, spore a my sme jeho menovanie uvítali. Dúfame, že táto mediácia prispeje k tomu, aby sme zabezpečili mierové riešenie tejto situácie. Druhá vec. Cielené sankcie voči jednotlivcom, ktorí sú zodpovední za násilie. Toto musíme ešte ďalej skúmať, túto možnosť. Musíme sa ale v tomto koordinovať s Africkou úniou a ďalšími partnermi. Ministerská trojka s Africkou úniou v Addis Abebe a Stretnutie v 12. oktobra v Abuji bude veľmi dôležité v tomto kontexte. Tretia vec, naďalej si myslím, že by sme mali poskytovať civilnému obyvateľstvu humanitárnu pomoc a mali by sme podporovať prechod na demokraciu. Musíme ukázať, že podporujeme prechodné úrady v Gineji a že budeme napomáhať demokratickému dialógu, aby sme prešli ďalšiemu násiliu a že budeme rešpektovať ľudské práva a slobody ich občanov a budeme sa snažiť zo všetkých síl pomôcť ginejskému ľudu v týchto kritických okamihoch a chceme podporovať návrat k občianskej a ústavnej E, vláde a dúfame, že sa budú konať transparentné voľby a takisto vyzývame všetkých účastníkov tohto procesu v Gineji, aby sa zdržali násilia. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem len poznámka kolegom, ktorí e, dvíhajú modré kartičky. E, len kolegovia z parlamentu majú túto možnosť. Máme tu teraz na programe rečníkov za politické skupiny. Najprv pán Kačmarek za PPE. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, kríza e, v e, Gineji a Papuinovej Gineji je problémom, ktorý e, sa objavuje aj v iných afrických krajinách Máme dočinenia s nedostatočnými mechanizmami v rámci občianskych spoločností. Prečo je situácia tam pre nás dôležitá? Nielen preto, že máme svoje hodnoty, ale tiež z pragmatických dôvodov. Veľa e, diskutujeme o účinnosti našej rozvojovej pomoci. A to je pochopiteľné, pretože my sme najväčším zdrojom takejto pomoci. Každopádne sa musíme zmieriť s tým, že ak príjmajúce krajiny nie sú schopné riadne využiť našu pomoc, potom by sme mali prestať e, im túto pomoc poskytovať. Včera tu odznelo, že um, napríklad Francúzsko sa uh, snaží prerušiť a už prerušilo uh, styky s podobnými krajinami uh, a že to údajne bolo ponižujúce, ale nie je tomu tak. Takto by sme mali postupovať všade a voči každému. Nemôžeme zostať pasívni, musíme reagovať musíme e, žiadať e, to, aby nedochádzalo k násiliu. Keď prezident Burkiri Faso cestoval do Gvineje, to áno, sme mali podporiť Africkú Gvineu, ktorá e, uložila sankcie až do obnovenia poriadku v krajine. Tlieskame Švédsku, v súvislosti s tým, ako si počína v tejto oblasti, naozaj e, má veľmi dobré výsledky a dúfame, že to tak bude pokračovať aj ďalej. Nasleduje e, pani Tyrolien na 3 minúty. Pán Tyrolien. Ďakujem. Pán predsedajúci, čo sa týka vývoja bezpečnostnej situácie v Gineji, naozaj si to vyžaduje ráznú odpoveď EÚ. Ráznú reakciu. 20. septembra 2009 vojenské zložky potlačili mierovú demonštráciu krvavým spôsobom, kedy 127 ľudí bolo mŕtvych a vyše tisíca zranených Takisto sa konali zmrzačovania a znásilnenia. Myslím si, že diktatúra na Gineji e, je dosť zlou odkedy Guinea získala nezávislosť v roku 1958. Myslím si, že túto špirálu násilia musíme zastaviť. Európska únia a jej inštitúcie už odsúdili v roku 2008 vedúcich predstaviteľov tohto násilia, ale ústava vo svojom článku 96 v zmluvy z Kotonu sa aplikoval tento článok a začalo sa vypracovávať do, dokument, ktorý sa nazýval Cestovná mapa, pričom sa mali konať voľby na základe tohoto dokumentu do jedného roka, pričom sa mali prijať záväzky zo strany vlády, že Národná rada pre rozvoj demokracie sa mala zmobilizovať, ale ale kapitán Kameras toto rozhodnutie oddialoval až do roku 2010 a kandidoval napriek tomu, že sa tým eskalovalo napätie. Táto demonštrácia, ktorá 28. septembra sa krvavo potlačila, nechcela nič iné, len aby sa rešpektovalo to, čo už sa dohodlo. Myslím si, že teda úmysly tohoto predstaviteľa sa skutočne ukázali v plnom svetre, že, že chce eliminovať opozíciu a siahnuť pomoci. Medzinárodné spoločenstvo odsúdilo to, čo spravil režim na Gineji, škandalózny masakér. Už aj komisia, aj parlament sa vyjadrila. Výbor pre rybolov odmietol ratifikovať dohodu s Gineou a vo svetle posledného vývoja Európsky parlament si želá vedieť rozhodnutie rady, ktorú, ktorú, ktoré príjme. Bude rada tlačiť, aby sa ustanovil výbor pre vyšetrovanie udalosti z 28. septembra tohto roka? Ako bude rada konať, aby zabezpečila, aby CNDD rešpektoval svoje záväzky, aby sa zorganizovali čo najskôr transparentné voľby, pričom sa za zabezpečí plná účasť a takisto účasť e, prezidenta Musadu. Myslím si, že podľa dohody z Kotonu, aké opatrenia mieni rada navodiť voči chunte na Gineji? Aké iniciatívy môžeme očakávať napríklad e, od Africkej únie, od iných medzinárodných ustanovizní, aby sa situácia na Gineji zmenila? Ďalší rečník je pán Nikol Rinaldi. Ďakujem, pán predseda, kolegovia, pani ministerka Cecília. Chcem kondolovať obetiam nešťastia v Konakry a všetci africkí spolupracovníci parlamentu, s ktorými sme sa stretli, aby sme si prediskutovali situáciu v Gineji takisto s predsedom strany v Guineji, ktorá na ktorú bolo zamerané priamo toto násilie a pýtali sme sa ich, čo treba robiť. Prediskutovali sme aj témy, ktoré už eh, vo svojom úvode nanieslo švédske prezident, predsedníctvo. Máme takéto požiadavky. Spolu s partnermi v Africkej únii trváme na tom, aby sa prepustili politickí väzni. Po druhé, trváme na demokratických voľbách so zapojením členov Národnej rady pre demokraciu a rozvoj a napokon sa pokúšame nastoliť spravodlivosť, ale tresty by mali byť udelované opatrne Zločiny proti ľudskosti musíme potrestať, ale problém, ktorý vznikol s dohodou o rybolove vo výbore pre rybolov Európskeho parlamentu, podarilo sa nám sformul, sformovať väčšinu, ktorá odmietla zmluvu s Gineou. Myslím si, že to bolo veľmi dôležité rozhodnutie. A napokon, po piaté, by sme chceli vypracovať programy na pomoc obetiam, najmä ženám, ktoré znásilnili, ktoré potrebujú poradenstvo a pomoc. A napokon otázka spravodlivosti samotnej. Nie len, že chceme, aby sme mali komisiu pre medzinárodné vyšetrovanie, ale chceme, aby sa zapojil aj Medzinárodný súdny dvor pre vyšetrovanie trestnej činnosti pretože v Konakry prišli o život ľudia a treba nastoliť spravodlivosť pri vyšetrovaní tohto zločinu. Ľudia, ktorí páchajú zločiny tohto typu, či už v Afrike alebo niekde inde, nemalo by im to prejsť bez potrestania. Ďakujem. Pani Žoli, dve minúty. Pán predsedajúci, vážení dámy a páni, Nemôžeme mlčať tvárou v tvár e, týmto dramatickým udalostiam v Gineji. Bolo to obrovské násilie, ktorým trpela opozícia, ale najmä e, ženy a toto je naozaj neakceptovateľné. A teraz by som chcela vysloviť svoju podporu obetiam a ich rodinám, ktorí ešte stále čakajú na návrat svojich e, blízkych a takisto na tela svojich mŕtvych blízkych, ktoré chunta odniesla. V súčasnosti nám parlament umožňuje reagovať na túto e, krízu a vyslať e, veľmi silný signál e, vláde v Gineji. Mali by sme na to naozaj reagovať aj v súvislosti s dohodou o rybolove s Gineou o ktorej sme hlasovali už v septembri minulého roka. Európsky parlament prijal negatívne stanovisko k tejto dohode o rybolove a vyslovil pochybnosti o používaní príjmov z tohto rybolovu v Gineji. Ak dopady tejto dohody budú negatívne, pardon, ak nebudú zohľadnené tieto dopady na stavy rýb a takisto na obyvateľstvo, tak to vyvoláva u nás veľké obavy. Myslím si, že nemôžeme pozitívne reagovať na dohodu o rybolove s Gineou, pokiaľ nebudú obete odškodnené. Je to naozaj škandál, ktorý nemôžeme akceptovať. Ďakujem. Ďalším rečníkom pani Vergiat, Dve a pol minúty. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, som novou poslankyňou a som prekvapená tým, aké dôležité miesto majú v tejto rozprave v parlamente ľudské práva. Vo Francúzsku som bola na čele volebnej listiny, pretože sa zasadzujem za ľudské práva a takisto za práva občianskej spoločnosti. Udalosti v Gineji ma nenechávajú ľahostajnou, pretože tam boli zatknutí najmä bojovníci za ľudské práva a ženy boli znásilňované. 28. septembra bolo zastrelených viac ako 150 osôb a Viac ako tisíc ľudí bolo zranených. A tieto represie ešte stále pokračujú. Tie, títo ľudia prišli v pokoji, v miery a pripomenuli kapitánovi Kamarovi jeho predchádzajúce sľuby. Podľa svetkov sa to odohralo tak, že tí ľudia, ktorí boli v okolí pána Kamaru, ktorí sú mu blízki, boli zodpovední za toto násilie. Zástupcovia občianskej spoločnosti, ktorí sú zastúpení v Národnej rade v Guinei, vyzývajú medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo v posledných mesiacoch. Táto občianská spoločnosť prešla obdivuhodným informačným procesom. Informácie z Gineji sú naozaj alarmujúce a my tu v Európskom parlamente sa nemôžeme uspokojiť iba s rečami. Na žiadosť GUE bola táto rozpráva daná na program rokovania, ale musíme urobiť ešte viac, musíme jednoznačne odsúdiť zásah proti tejto demonštrácii. Pani ministerka, vy ste hovorili o sankciách, o špeciálnych sankciách. Chcem sa spýtať, čo sa za tým skrýva, ako dosiahneme okamžité oslobodenie zatknutých e, znamená to aj medzinárodné vyšetrovanie týto, týchto udalostí. Pani ministerka, vybrali ste sa správnou cestou, ale prosím, dajte nám viac podrobností. Povedali ste, že boli zmrazené všetky pomocné peniaze, všetká pomoc výnimkou niektorých oblastí, ale neviem, či to je naozaj dostatočné. Ako napomôcť prechodu na demokraciu? My si želáme, aby počas ďalšieho Štrasburgu bolo schválené uznesenie, aby sa Európsky parlament neuspokojil iba s rečami, ale aby naozaj povedal niečo jasné Opakujem ešte raz, situácia je naliehavá. Organizácie v teréne hovoria o tom, že je možnosť etických etnických konfliktov. Nemôžeme čakať. Ľudia v Európe aj po celom svete, aj v Afrike musia mať svoje zastúpenie. Pán Skota sa hlásil slovo, nevidím ho v miestnosti. Ak tu nie je, tak pani Ronzuli. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem kolegovia, ďakujem pani ministerke Malstrom, ktorá opísala situáciu v Gineji veľmi jasne. Boli tam násilné zložky, v ktorých traja občania, ktorí, mnohí občania, ktorí chceli mierovo demonštrovať v uliciach, boli vystavení násiliu, persekúcii, a vláda vystavuje takémuto násiliu a persekúcii každého, kto nesúhlasí s ich názormi. Ľudia boli zbavení všetkých foriem slobody a sloboda je neodcudziteľným právom každej ľudskej bytosti. Ďalší masaker, ktorý sa odohral nedávno, sa mohol zvrhnúť na genocídu, pokiaľ by sa neboli veľmi rýchlo urobili opatrenia. Minulý týždeň sa konalo zhromaždenie Afrického kongresu, ktorý odsúdil násilie, ktoré na svojom násilí spáchali ginejská vláda. A toto uznesenie žiadalo od Ginei, aby rešpektovala právny štát a ľudské práva. Napriek tomu 157 ľudí, ktorí sa vybrali do ulic, zahynuli a kamera túto opozičnú demonštráciu rozohnal. Ľudia žiadali, nežiadali o nič iné, iba ochranu medzinárodného spoločenstva. V krajine e, nesmú byť prítomní ani tí, ktorí udržiavajú mier a Kamara odmietol akúkoľvek intervenciu. Myslím si, že okrem toho, že musíme odsúdiť takéto praktiky, mali by sme vykonať aj konkrétne praktické opatrenia a kroky, podobne ako to povedali moji predrečníci. Myslím si, že odopretie práva na život a najmä ženám a deťom je niečo, čo sa nemôže tolerovať a treba nastoliť opäť právny štát v Gineji. Myslím si, že by sme mali jednohlasne konsenzuálne prijať opatrenia, ktoré umožnia úradom na, v Gineji nastoliť znovu základné hodnoty demokracie a slobody vo svojej krajine. Musím e, vyjadriť svoju účasť a sústrasť všetkým rodinám, ktoré boli postihnuté týmto násilím. Ďakujem. Pani Lovin, minúta a pol. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, pani Malmström, minulý rok som sa e, sama zúčastnila v Gvineji a podľa môjho názoru je naozaj veľmi e, zvláštne, že Európska únia trvá na dohovore o rybolove s Gvineou. Dohody, ktoré sme vyjednali s vtedajšou vládou, e, boli vlastne e, aj napriek tomu dodržiavané, sú aj napriek tomu dodržiavané včera. A pani Hillary Clinton Eh, verejne eh, vyzvala eh, pána Kasaru, aby odstúpil. Myslím si, že to je naozaj minimálna požiadavka. Bolo by hambou, ak by sme my v Európskom parlamente hlasovali za dohodu o rybolove s Gvinou, pretože v takom prípade by v novembri bola prevedená väčšia finančná čiastka tejto krajine. Ide tam najmä o lov e, tuniakov a o e, člny, ktoré, lode, ktoré sa zaoberajú lovom tuniakov a myslím si, že tieto lode by sa mali vybrať do iných e, vôd než gvinejských. To by bolo totiž v úplnom rozpore k tomu, čo komisia v minulosti konštatovala ohľadne dopadov tohto dohovoru ukázalo sa, že naozaj vôbec nie je známe, e, ako sa využívajú finančné prostriedky z tohto dohovoru o rybárstve z Gvineou. A preto by som sa rada dozvedela, ako v tejto veci chcete postupovať a či e, sa pripojíte k požiadavke USA. E, teraz pristúpime k procedúre Catch the Eye. Vidím, že sa hlási pán kolega Prada. Pán predseda, Rád by som povedal, že násilie páchané v Guinei je potrebné rezolutne odsúdiť. Francúzsky minister zahraničných vecí pred dvomi hodinami eh, vyhlásil, eh, že kapitán Kamara je eh, podozrievaný z toho, že sa podielal na rozhodnutí o tomto masakre. Ako to vyzerá? Tady z kamera však chce zostať pri moci v krajine a nechce pripustiť žiadnu politickú opozíciu. Rád by som privítal skutočnosť, že prezident Burkiny Faso má veľmi veľké skúsenosti v role sprostredkovateľa, pretože aj e, e, už v minulosti sa tejto činnosti venovala, teda by sme ho mali podporovať. Nasleduje pán Davis. Musím opraviť pán predseda pani Jolie v tom, keď povedala, že sme vo výbore pre rybolov hlasovali jednohlasne Väčšina bola iba o jeden hlas a EPP hlasovalo za to, aby sa dohoda udržala. Myslím si, že tým by sme vydali ľudí na Gineji do, rukou, do rúk e, autokratického režimu. Podobne ako s, týmto, s inými týmito dohodami, je to naozaj trošku e, v sivej zóne dohoda. Ministerka spomenula aj sankcie voči Guinei. Mohli by ste nám dať zoznam takýchto konkrétnych sankcií a mohli by ste zaručiť, že všetky tieto dohody o rybolove, ktoré nie sú celkom v poriadku, budú naozaj pozastavené? Ďakujeme. Ďakujem ako predstaviteľka právnikov pre ľudské práva, ktorá sa venuje ľudským právam aj v Maďarsku, aj inde. Využijem každú príležitosť, aby som zdôraznila, aby Európska únia obhajovala ľudské práva na celom svete, ak je to možné. Ale je mimoriadne dôležité, urobiť to tak, aby to bolo dôveryhodné a na to musíme obhajovať ľudské práva aj v rámci našich vlastných hraníc, v rámci systému Európskej únie. Niekoľkokrát za posledných ne, tri mesiace výbor pre slobody, spravodlivosť a vnútorné veci LIBE v Maďarsku dokonca vlád, nazývame takúto vládu, ktorá strieľa proti vlastným občanom e, špecifickým termínom a bola tu aj kríza, ktorá sa týka ľudských práv v Maďarsku, kedy bola vláda nepriateľská proti obyvateľstvu. Dokonca aj osoba tohoto výboru Libe bola členom tejto nepriateľskej maďarskej vlády. My si myslíme, že aj proti tomuto mal Európsky parlament protestovať a že nemali by takúto osobu, ktorá je diskreditovaná, mať vo svojich radoch. Ďakujem. Chcel by sa do diskusie zapojiť ešte niekto iný. Ak tomu tak nie je, odovzdávam slovo pani Malstrom, aby odpovedala na otázky z rozpravy. Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci, a ďakujem poslancom Európskeho parlamentu, že zaradili túto vec na program, pretože je to naozaj závažná téma. Zdieľame, ako iste chápete z môjho prejavu, vaše obavy o hroznom e, násilí a porušovaní ľudských práv, ktoré sa udialo na, v Gineji. Ľudia ešte stále sú vo vezení a napriek tomu, že sme požiadali o úplné vyšetrenie toho, čo sa stalo a uvoľnenie všetkých ľudí z väzenia, situácia pretrváva. Myslím si, že Európska únia sa vyjadrila jasne. Odsúdili sme tento incident, pán Solana ho odsúdil, prez, predsedníctvo, švédske predsedníctvo, pán de Gucht a teraz vidím, že aj skupina pre Afriku Karibik a Tichomorie v Európskom parlamente spoločné parlamentné zhromaždenie odsudilo tento incident. To je veľmi dobré, že viac hlasne sme odsudili toto násilie. Takisto veľmi úzko spolupracujeme s inými aktérmi v tejto veci, aby mohla medzinárodná komunita odsúdiť tento akt násilia koherentnejším spôsobom. Myslím si, že iba takto sa dá vyvinúť tlak na Gineu. Máme medzinárodnú kontaktnú skupinu, ktorá bola zvolená za mediátora. Je tam prezident eh, Burkina Faso v tejto skupine, čo je veľmi dobré. Táto kontaktná skupina funguje. A spolu s kontaktnou skupinou, kde je člen USA a EÚ, a na vašu otázku, áno, Žiadali sme rezignáciu kapitána Kamaru, celá svetová komunita požiadala, aby naozaj rezignoval. A aby som odpovedal na ďalšiu otázku, prediskutovali sme si aj sankcie. Myslíme si, že budú sankcie mať väčšiu váhu, keď to urobíme sporu. Spolu ako medzinárodná komunita nie je podľa mňa zmysluplné, aby sme sa zameriavali na jednotlivcov aj na jednotlivé opatrenia. Musíme si preto najprv prediskutovať s inými medzinárodnými aktérmi, ako si skoordinovať sankcie, aby dosiahli maximálny efekt. Musíme e, hovoriť s Američanmi, s kontaktnou skupinou a s Gineou. Máme otvorený konzultačný proces, ako som spomenula, a článok 96 zmluvy z Kotonu nám umožnil zmraziť všetku rozvojovú pomoc okrem humanitárnej pomoci a pomoci na prechod k demokracii. Čo sa týka rybných hospodárstiev a rybolovu, vypočula som si vaše názory a myslím si, že vaša rozprava s komisiou by mala pokračovať v oblasti rybolovu rybných hospodárstiev je mi e, ľúto, že tu teraz zastupcovia komisie nie sú. Aj my s nimi ďalej spolupracujeme, nielen s nimi, ale aj s ostatnými aktérmi. Vyvíjame ďalej tlak a tlačíme na plné vyšetrenie, dôkladné vyšetrenie celých volieb a dúfajme, že jedného dňa sa dožijeme aj slobodných volieb v Gineji. Ďakujem pekne, že som dostala možnosť takto uzavrieť túto rozpravu. Veľmi pekne ďakujeme pani Malstrom. Ďakujeme, že ste boli taká trpezlivá a strávili ste tu celé popoludnie aj časť e, večera. Vieme, že e, nie je tomu tak dávno, čo ste boli členkou tohto parlamentu. Poznáte toto prostredie. Veľmi pekne vám ďakujeme. Rozpráva k tejto veci je uzavretá a budeme pokračovať v jednominútových vystúpeniach. Máme na to pridelený čas 30 minút. Poprosím vás, aby ste dodržali každý rečník svoj čas a